Ja, wir begrüßen Sie herzlich zu einer erneuten gemeinsamen Sitzung mit... Srdečne vás vítame na spoločnom zasadnutí výboru pre rozpočet a výboru pre rozpočtovú kontrolu. E, Dnes e, rýchla analýza, pokiaľ ide o pridelovanie e, prostriedkov z kohezie 2021-2027 na členské štáty, členským štátom. O tom budeme diskutovať. Máte program schôdze, nie sú mi známe žiadne požiadavky na zmenu. Želanie, ako vždy, je toto stretnutie je webované na streame, vidíte jazyky, ktoré sú k dispozícii. Je to v tých e, oznámeniach za oba rozpočty, e, e, to oba výbory. 27. november, 3. december, tieto zápisnice sú budú akceptované a prijaté, ak nebudú do konca tejto schôdze vznesené žiadne pripomienky. Teraz k bodu číslo 4. Vítam zodpovedného zodpovednú pracovníčku dvora auditorov pani Ivanovou. Pán Pirinsky je spravodajca výboru pre rozpočtovú kontrolu. Pani Ivanová, ja som si s veľkým záujmom prečítala tento dokument, neuveriteľne komplexný dokument a dúfam, že splní účel a síce vytvorenie dôvery medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o spravodlivosť pridelovania prostriedkov v rámci obálok v súvislosti s viacročným finančným rámcom. Už teraz e, som zrušená, pokiaľ ide o vaše predstavenie tohto komplexného dokumentu. Nech sa páči. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Som, máte, máte pravdu, toto pravdepodobne bol jeden z najkomplikovanejších materiálov na prezentáciu, keď to nie je nejaká osobitná správa, je to len ten e, to stručné preskúmanie prípadu, teda sú to fakty, ktoré sú verejne dostupné a ide len o, o akýsi rešerš takýchto skutočností. A tu treba povedať, že ten proces je pomerne komplikovaný na popísanie teda týchto jednotlivých krokov pre alokácie alebo predbežné alokácie v, v fondoch súdržnosti pre členské štáty. My sme vychádzali z rôznych zdrojov informácií, e, aby sme e, vrhli svetlo na e, to, ako prebieha tento proces pridelovania prostriedkov členským štátom a našim um, hlavným uh, bodom boli návrhy komisie na nasledujúce obdobie. A to je proces, ktorý zostáva pomerne nezmenený oproti programovaciemu obdobiu 2000-2006. Teda ja e, sa hneď pustím do prezentácie. Pre nasledujúce programovacie obdobie komisia navrhuje rozpočet vo výške 373 miliard eur na politiku súdržnosti, čo je zhruba 10 menej než v predchádzajúcom období. 14-20, e, 2014-2020, ako vidíte, v nasledujúcom období, E, tieto prostriedky sa budú e, smerovať tromi fondmi e RDF, ESF Plus a samotné, samotný fond súdržnosti. Kohezný fond, ako vidíte z tohto obrázku, tak je navrhované, aby 46,7 miliardy eur bolo, bolo smerovaných cez fond súdržnosti, pričom RDF a ESF Plus, čo pôvodne teda na začiatku sú vlastne alokované spolu, tak by tvorili 326,3 miliardy eur. A tieto Fondy RDF, ESF Plus sa ďalej delia na dva ciele. Investície pre zamestnanosť a rast, to je najväčšia časť e, týchto peňazí a e, cieľ územnej spolupráce. Komplikovan, komplikované to začína byť tam, kde hovoríme o rôznych procesoch na pridelovanie prostriedkov pre e, tieto dva vysokoúrovňové cieľa. Tu by som chcela hovoriť o riadení procesov alokácie prostriedkov pre procesy v rámci cieľa investície pre zamestnanosť a rast. Tam ide o 90 celkových prostriedkov pre ďalšie, ďalšie programovacie obdobie. Východiskom, eh, alebo východisko, ktoré komisia navrhuje, aby sme naďalej kategorizovali európske regióny v troch kategóriách. Menej rozvinuté, prechodné a viac rozvinuté regióny. Eh, novinkou tu v porovnaní s predchádzajúcim programovacím obdobím je to je, je to tá obálka alebo tá časť tých prechodných regiónov. Na rok, 2000, na rok 2020 eh, v roku 2020 eh, Navrhuje komisia definovať tieto prechodné regióny ako tie, kde HDP na hlavu predstavuje 75 až 100 priemeru EÚ. Čiže eh, v novom období 2021 2027 sa navrhuje rozšíri túto kategóriu na všetky regióny s priemerným HDP na hlavu od 75% do 100% e, priemeru EÚ, takže tých 90 je zvýšených na 100% oproti predchádzajúcej definícii. E, tieto regióny predtým boli klasifikované ako viac rozvinuté a teraz boli preklasifikované do tejto prechodnej zóny. Zhruba 10 e, populácie Európskej únie táto zmena priamo zasiahne a tieto regióny majú v princípe dostávať viac financií z európskej e, z európskych fondov než tie viac rozvinuté regióny. E, iný proces sa používa na alokovanie prostriedkov pre jednotlivú kategóriu týchto regiónov, čiže pre, pri tých menej rozvinutých je jedna metodika, pri prechodných je iná metodika pridelovania prostriedkov a pre, pre tie viac rozvinuté regióny je zas iná metodika. A tie procesy ja sa budem snažiť vysvetliť, čo e, najjednoduchšie, najstručnejšie teda tú metodiku pridelovania prostriedkov pre tieto tri typy regiónov. Začíname tými najmenej rozvinutými alebo malo rozvinutými regiónmi, kde HDP na hlavu je menej ako 75 priemeru EÚ. Tu Vidíme, to je ilustratívny príklad, fiktívny členský štát, nevychádza to z nejaké reálnej situácie, ale vidíme tu prvý krok v tejto metodike, je to výpočet tzv. tzv. tzv. medzery v prosperite, to je rozdiel medzi HDP na hlavu regiónu a priemerom EÚ. Druhý krok, koeficient, ktorý je zakotvený v nariadení, sa uplatní na túto úvodnú teoretickú čiastku. V tomto prípade je to 1,3 čo zodpoveda 90 HND na hlavu, 90 priemeru EU a použitím tohto, týchto diferencovaných koeficientov na základe relatívneho bohatstva eh, umožňujeme chudobnejšiemu regiónu v chudobnejšej krajine prideliť viac prostriedkov než podobne chudobnému regiónu v bohatšej krajine. Toto E, samozrejme musíme porovnávať s predchádzajúcim e, programovacím obdobím 2014-2020. Ďalší krok je k tomuto, e, k tejto vypočítanej teoretickej sume úvodnej pripočítavame tzv. prémiu, ktorá závisí od socioekonomických a environmentálnych, faktorov, teda zamestnanosť mladých um, a iné faktory. Na, rok, na obdobie do roku 2020 tam bola len jedna takáto kategória prémie. Teraz máme divers, divers, diverznejšie kritéria. období 2021-2027 tam komisia navrhuje dve nové prémie, ktoré sa týkajú na jednej strane emisí skleníkových plynov a migrácie. A nemáme čas na to, aby sme detailne prešli všetky tieto prémie, ale je to, je to spísané v prílohe k dokumentu pre tých, ktorých by to zaujímalo. ďalší typ regiónu. Prejdem vlastne na ten druhý opačný extrém, teda tie najrozvinutejšie regióny. Pardon, preskočím to a tie najrozvinutejšie regióny, tam je HDP na hlavu vyššie než e, priemer EÚ a metodika pridelovania prostriedkov je samozrejme iná než pri tých menej rozvinutých regiónoch. My tu samozrejme neuvažujeme o tej medzere prosperity a východiskom je výpočet celkového financovania pre všetky e, viac rozvinuté regióny v Európskej únie. Ako vidíte z ilustratívneho príkladu, individuálna alokácia pre tie viac rozvinuté regióny vychádza z alokovaných prostriedkov na 7 indikátorov, rôznych indikátorov, ktoré súvisia s obyvateľstvom, neza, e, nezamestnanosťou, tam sú dva indikátory pre nezamestnanosť, e, terciárne, alebo teda úroveň dosiahnutia, e, dos, dosiahnutého vzdelania, HDP regiónu, po, hustota mm, populácie. A tieto indikátory majú rôznu váhu od 20 pre ten indikátor obyvateľstva až po 2,5 pre hustotu zaludnenia tento indikátor. V tomto príklade využívame len jeden z týchto indikátorov, teda je to indikatívny príklad, uvažujeme tu s, celkovým, s celkovou populáciou a výpočet začína výpočtom celého financovania všetkých eh, eh, rozvinutejších regiónov. Eh, vychádzame z alokácie 18 eur na hlavu na základe prílohy k nariadeniu, spoločnému nariadeniu. Toto vynásobíme celkovým obyvateľstvom 208 miliónov, dostávame číslo 26,2 miliardy pre všetky viac rozvinuté regióny. A druhý e, krok vychádza z toho, že podiel e, viac rozvinutého regiónu je tu zohľadnený v tomto fiktívnom príklade. Vynásobené to je tou váhou indikátora 20% v tomto špecifickom prípade. Samozrejme, e, podobné e, ako pri, podobne ako pri tých menej rozvinutých regiónoch, aj tu máme určité prémie, ktoré v tomto prípade sa však týkajú len dvoch nových oblastí. V tomto prípade emisie skleníkových plynov a migrácia. Tieto možno doplniť, ak to je potrebné. Hlavná zmena tu v porovnaní s predchádzajúcim e, obdobím 2014-2020 sa týka eh, toho nastavenia váh jednotlivých indikátorov a dodatočných prémií. Tu eh, máme samozrejme podrobnejšiu prílohu so všetkými tými váhami a aj prémiami, ktorá je uvedená v dokumente. A teraz sa pozrieme na tie prechodné regióny, regióny v prechode. Toto je najkomplikovanejšia časť procesu, pretože zahrňa niekoľko výpočtov. A my vidíme už podľa názvu, že sú tu elementy určitých menej rozvinutých, aj elementy viac rozvinutých regionov, metodík pre menej aj viac rozvinuté regióny. A tento proces sa snažíme e, ilustrovať na tomto grafe. Tu pre takýto región v prechode je dôležité zdôrazniť, že máme určité, určitú minimálnu a maximálnu úroveň podpory na hlavu um, regiónu. Toto sú určité pevné čiastky, minimum je 18 eur, to je vlastne zakotvené v nariadení a maximum e, to nie je až tak ľahko stanoviteľné ako minimum, je to komplikovaný výpočet, ktorý vedie k maximálnej čiastke, v tomto prípade 80 eur. Hovorím o tomto príklade. Toto je maximum, ktoré je však premenlivé. Nie je to pevne stanovená čiastka pre všetky um, regióny v prechode. Je to výpočet, ktorý um, vedie k tomu, že 60 alokácie na hlavu, ktorú by región dostal, ak by bol menej rozvinutý, teraz HDP na hlavu 75, na úrovni 75 priemeru. A v našom konkrétnom príklade toto e, vedie k 80 eurám na hlavu. To je tá maximálna lokácia. Ale iný región v prechode by e, mal teda iné úrovne HDP a viedlo by to potom k inej maximálnej čiastke. Keď sa pozrieme, keď porovnáme tento proces s metodikou v programovacom období 2014-2020, hlavná zmena sa týka výpočtu teoretického maxima, teoretické maximálne alokácie na hlavu, čiže hlavnou osou tohto grafu je tá, ktorá bola zmenená, zvýši sa to zo 40 na 60 v porovnaní s najmenej rozvinutými regiónmi. A e, tá čiara medzi minimum a maximum, minimálnou maximálnou alokáciou na hlavu, to je vlastne špecifická funkcia pre tento fiktívny región. V nasledujúcom kroku sa hodnotí relatívny relatívne špecifické, špecifické HDP regiónu na hlavu, aby sme zistili podporu na hlavu, alokáciu na hlavu, ktorá regiónu prináleží. V tomto prípade vychádza 87,8% a to je podpora na hlavu na rok e, vo výške 50 eur a toto potom sa premieta do tej y osy. Táto čiastka 50 eur sa samozrejme vynásobí celkovou celkom obyvateľstvom v regióne. Neviem, že to troška e, znie komplikovane, ale um, v dokumente je podrobnejšie vysvetlenie. Vidím, že som vyčerpala 12 minút a ešte nie som ani v polovici prezentácie, ale myslím si, že je potrebné vysvetliť, ak pani predsednička mi umožníte, možno troška stručne, aj tie ostatné ciele, ktorými sú európska, teda cieľ európskej územnej spolupráce, ako vidíme na nasledujúcom obrázku, nasledujúcom liste prezentácie. Tu vypočítavame alokáciu na základe čiastok, ktoré závisia od kritéria cezhraničnej e, územnej spolupráce, námornej spolupráce, nadnárodnej spolupráce a spolupráce e, najvzdialenejších, najvzdialenejších regiónov. Tie príklady sú v dokumente, to nemusím teraz rozvíjať. A čiastka, tá je mm, bezpredmetná v porovnaní s predchádzajúcim len 2,5 celkového rozpočtu. Možno trocha k e, z Fondu súdržnosti tu musíme pripomenúť, že došlo k najväčšiemu zníženiu čiastok oproti predchádzajúcemu obdobiu. Nová vec je tu v podobe stropu e, na obdobie 2021-2027 individuálne jednotlivé členské štáty teda boli obmedzené na tretinu celkového príspevku, celkovej alokácie. V predchádzajúcom období museli alokovať minimálne tretinu na kohezný fond. Teraz e, to bude stanovené ako maximum a teraz naozaj veľmi stručne k týmto <clears throat> úvodným alokáciám máme ešte opravné, opravné položky alebo korekcie, ktoré definujú strop, e, maximálnu čiastku, ktorú členský štát môže dostať a minimálnu čiastku, To sú, to sú tie stropy a záchranné siete, ktoré sú na tomto liste prezentácie, ale pravdepodobne v otázkach a odpovediach, pokiaľ budete mať otázky, tak na to môžem odpovedať. A toto je taký prehľad e, historického vývoja, veľmi všeobecná tabulka, ktorá popisuje vývoj lokácií podľa typu regiónu e, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Teda vidíte, že zníženie nastalo vo fonde súdržnosti. Záverom je, že toto zníženie je kompenzované zmenou v RDF ESF+. V prípade menej rozvinutých regiónov tam tie čiastky sú vyššie. A tu, myslím, budem môcť eh, ukončiť svoju prezentáciu. Sú to naozaj len veľmi všeobecné letné pripomienky, ak bude treba, tak odpovedať na prípadné otázky. Ďakujem pekne. Nesľubovala som toho teda priveľa. Ja som tento dokument poňala ako ponuku na mier. E, dúfam, že tu máme aj zástupcu rady. Myslím, že to je veľmi dôležitý dokument. Dokazuje totiž, že pridelovanie prostriedkov komisie bolo spravodlivé a férové. Taktiež to dokazuje logiku z aktuálneho VFR do budúceho VFR je presun a tiež sa dokazuje, že je mnoho obáv. Teda jednak to dokazuje, že sa rovnako pristupovalo k členským štátom a tiež moje vnívanie to dokazuje, že akákoľvek zmena o teraz spôsobí nerovnováhu. Našim spravodajcom je kolega Pirinsky. Nech sa páči, dávam mu slovo. Ďakujem. Ďakujem aj pani Ivanovej za veľmi odvážne úsilie v 14-15 minútach priblížiť prehľad takejto rozsiahlej štúdie. Ako ste povedali vy, pani predsednička, Nemali by sme zabúdať, keď hovoríme o tejto revízii na otázky, ktoré ste nosili aj vy, a síce to súvisí s férovosťou, so spravodlivosťou. Záležalo nám na tom aj v posledných rokoch. Kohezné fondy, teda či sa pridelujú spravodlivo. To je tá zásadná otázka. I believe that we should reflect on the aim of the... Mali by sme sa zamyslieť nad cieľom tejto správy, ktorý bol spomenutý hneď na úvod. Jasným cieľom e, je pochopiť e, tento proces, taktiež určite sumy, ktoré sú k dispozícii členským štátom, e, tiež teda logika tohto procesu, ju chceme pochopiť ako aj praktické fungovanie a tiež dôsledky Na úvod eh, je tu eh, časť, eh, kde sa poskytuje prehľad celého tohto procesu. Tu pani Ivanová to spomenula. Je to suma 375 miliárd. To sa rozdelilo. Je to mimochodom o 10 menej ako v predchádzajúcom programovacom období. To rozdelenie medzi RDF, ESF a na druhej strane medzi koheziou je tu tiež spomenuté. Pani predsednička, podľa mňa by sme mali pripomenúť, e, že cieľom tohto procesu je ekonomická, sociálna aj územná súdržnosť. To znamená z praktického hľadiska taktiež odstránenie nerovnováh v prosperite. Tiež by sme nemali zabúdať na štyri kritériá, ktoré využila komisia. Jedno sa týkalo prosperity, teda relatívne bohatstvo, Ďalej po druhé, skupín e, trhu práce, nezamestnanosť, taktiež zamestnanosť, demografické kritériá a ich e, e, vzájomné spolupôsobenie a potom ďalšie dve nové kritériá klíma, teda emisie skleníkových plynov a tiež migračné toky. Pani predsedníčka, v tomto smere výstava prvá otázka. Ako vznikli tieto dve nové kritéria? Súvisia nejako s kohéziou bezprostredne, alebo sú to otázky, ktoré sa mali zohľadniť na inom mieste? Nemalo sa to dávať do súvislosti možno s kohéziou. Ďalej pani Ivanová popísala proces prideľovania prostriedkov. To by som rád pripomenul. Tri hlavné fázy tohto procesu a síce úvodné pridelovanie, ďalej prispôsobenie tohto úvodného pridelenia a potom aj tretia fáza sa spomína v, v správe a síce fáza vyjednávania. Tu sa posúvame od úrovne kritérií k politickému vyjednávaniu. To je tá finálna fáza. Samozrejme, nie je to pokryté v tejto revízii, ale je to naznačené. Čo sa týka tých úvodných pridelení, teda tých prvotných eh, pridelení. Myslím, že pani Ivanova veľmi dobre popísala dva hlavné ciele, ktoré spadajú do tejto prvej kategórie, teda zamestnanosť a rast. A tiež územná spolupráca. Zamestnanosť a rast. Tento cieľ je eh, zásadný. To je tých 316,8 miliardy prostriedkov. A tu Hlavným kritériom je relatívne bohatstvo. Úzko to súvisí aj s vyhodnotením HDP na osobu predaný región v porovnaní s e, priemerom v EÚ. Máme tu tri kategórie regiónov, ako už spomenula pani Ivanová. Myslím, že by sme mali spomenúť na tomto mieste druhý krok v tomto procese. Teda sú to tri fázy pre menej rozvinuté regióny, teda koeficient, ktorý sa uplatňuje pri vyhodnocovaní efektívnosti, to spomenula tiež pani Ivanová. Tento koeficient totiž závisí nie len, teda nie od HDP, ale závisí od hrubého národného dôchodku. A tieto koeficienty závisia od relatívneho podielu daného regiónu e, dôchodku voči európskemu priemeru. Sú tu tri skupiny 82, teda do 80, 80 až 90 a na 90. E, je to síce dosť e, technické, ale má to výrazné dopady. A tiež to má dopady na konečné sumy, ktoré sú pridelené danému regiónu. Ďalej, čo sa týka tých prechodných regiónov, tu sú spomenuté štyri kroky. Veľmi jasne ich popísala pani Ivanova. Ja by som len doplnil, že to navýšenie o 10 z 90 na 100 je prospešné pre Fínsko, pre Francúzsko, pre Nemecko, pre Slovinsko a Holandsko. Tam tieto regióny sú e, v kategórii prechodné a nie viac rozvinuté regióny. A potom sú tu ďalšie tri kroky pre e, rozvinutejšie regióny, ako už spomenula pani Ivanová. Teda je tu kritérium na základe územného rozsahu, ďalej oblasti a tiež e, obyvateľstva. Tých sedem ukazovateľov, ktoré upravujú tie úvodné odhady, ako ste uviedli, územná spolupráca, sa, e, to sa týka 9,5 miliardy eur z RDF. Sú tu 4 vrstvy. A tiež to závisí od obyvateľstva. Kohézia medzi členskými štátmi je pokrytá v koheznom fonde, ako uviedla pani Ivanová. To je na úrovni členských štátov. Došlo k zníženiu 35%, pričom suma na ďalšie 7 rokov je 46,7 miliardy a tiež eh, príslušné členské štáty, ktorých sa to týka, a tam je eh, miera hrubého národného dôchodku do výšky 90 európskeho priemeru. Potom sú tu ďalšie 4 kroky, ktoré s tým súvisia. Jednak vypočítavanie celkovej sumy na základe 62,90 eur na obyvateľa prečo sa to znásobuje obyvateľstvom, ktoré spadá do tejto kategórie. Prosím, zosručnite svoje vyjadrenie. Tak e, ja môžem skočiť na, skončiť na tomto mieste. Ešte by som položil jednu otázku komisii. Prečo z 90 na 100%, čo sa týka pokrytia prechodných regiónov, pričom v správe sa uvádza, že ich už dobiehajú menej rozvinuté regióny a že sa vzdialujú od rozvinutejších regiónov. To je podľa mňa veľmi chábe vysvetlenie. Uh, why is there a reduction uh, for major Ďalej zníženie významných investícií a podpora dopravnej infraštruktúry z kohezného fondu. Vysvetlenie, ktoré sa poskytlo, tvrdilo, že 13 členských štátov nepotrebuje až také značné investície do dopravnej infraštruktúry, ekologickej infraštruktúry, akýkoľvek náhľad na transeurópsku sieť, ten dokáže ako nevyváženie je rozvinutá táto sieť medzi západnou a strednou a východnou Európou. Teda to je veľmi chábe vysvetlenie na preto 45-percentné zníženie. Ďalej to tretie a štvrté kritérium, teda klíma a migrácia, to som už spomenul. Prečo sú tieto kritéria zaradené do koheznej politiky? Potom ďalšia otázka, či komisia vyhodnotila mieru pripravenosti členských štátov na úspešnú absorpciu týchto prostriedkov, keďže je potrebné spolufinancovať, spravovať tieto prostriedky a ešte otázka údajov, otázka dát. V tejto revízii je mapka, ktorá znázorňuje, čím sa zaoberala komisia pri klasifikácii regiónov do ďalšieho obdobia dáta, ktoré sa využili, predpokladám, sú z roka 2016. Teda je to problém z hľadiska toho, čo presne vystihuje aktuálnu situáciu. Ešte by som nadviazal na vaše slova, pani predsedníčka. Poprvýkrát komisia zverejnila metodiku to by sme mali naozaj oceniť, pretože je to veľmi významný krok e, v snahe väčšej transparentnosti. Ďakujem. Ja, ich habe weitere Wortmeldungen. Ďalší sú prihlásení. Poprosím dve minúty. Derek One. Nech sa páči. E, Ďakujem, pani predsednička. Prvú vec, ktorú treba povedať z pohľadu výboru pre rozpočtovú kurtu, e, kontrolu, na budúce sa budeme pozerať vyhľadovanie dozadu, tak to zvyčajne robíme na výbore pre rozpočtovú kontrolu. Takisto chcem eh, pogratulovať pani Ivanovej eh, k spôsobu, ako prezentovala túto komplikovanú vec, skutočne komplikovanú a to je moja prvá pripomienka. Nové kritérie, ako spomínal pán Pirinsky, hlavne pokiaľ ide o zmenu klímy a to všetko by malo byť eh, odzrkadlené v, v EFR, lebo to sú nové veci, ale myslím si, že troška komplikujeme dokonca viac tú realokáciu. Mali by sme sa snažiť o zjednodušenia, zabezpečiť, aby to ľahko bolo pochopiteľné a vysvetlené. Rozmýšľam, že či aj dvor auditorov e, sa stotočňuje s takýmto môjim pohľadom, že troška veci komplikujeme. Druhá vec, e, celkové alokovanie pre politiku súdržnosti. Tu došlo zjavne k redukcii, ospravedlňujem sa za Brexit opäť, a za ten dopad, ktorý to bude mať na budúci viacročný finančný rámec. Vidíme tu krátenie navrhnuté pre členské štáty, väčšie obálky pre SPP a takisto záchranné siete. Krátenia na úrovni 20% pre niektoré členské štáty sú obrovské. A neviem, či tu máte teda nejaké stropy. 20% výpadok, to je obrovské. A posledná vec k tomu, čo hovoril pán Pirinsky v rámci súčasného programu prebehli politické diskusie e, až do konca rokovaní. E, kolegovia, ktorí tam boli prítomní, Jose Manuel, tak tí si spomenú posledný, posledné stretnutie v rámci týchto rokovaní o ďalšom viacročnom finančnom rámce a dostávali stovky miliónov navyše e, z dôvodu safety net, alebo teda toho stropu a nebolo tam nejaký, nejaká snaha o transparentnosť alebo podobné, to sa musíme e, proti tomu postaviť ako výbor a možno aj dvor auditorov by sa na to mal pozrieť, mal na to dať pozor. E, nevieme zaručiť transparentnosť a otvorenosť toho viacročného finančného rámca a na konci toho rokovacieho procesu zabezpečí aj súhlas členských štátov, pokiaľ ide o takýto VFR. Pani Maletič, nech sa páči. Dve minúty. Ďakujem pani predsedníčka. Ďakujem pekne pani Ivanová za skvelú prezentáciu. Ja by som sa vás chcela spýtať na navrhnutý koeficient ohľadom národnej prosperity, lebo môžeme vidieť, že dochádza k zníženiu národného koeficientu prosperity. Dobre, celková suma je znížená z dôvodu návrhu komisie znížiť koeficient. Je to ale najlepší prístup, je to najlepší postup. A takýto nový vzorec umožňuje nám skutočne dosiahnuť ciele a síce podporiť menej rozvinuté regióny. Keď sa pozriete na prvú časť toho vzorca, ktorá e, je venovaná jednotlivým absolútnym množstvám a potom je tam eh, dôležitý prvok regionálnej hustoty obyvateľstva alebo populácie. Keď si ale uvedomíme tie demografické výzvy a skutočnosť, že tu v Európskom parlamente sme veľa diskutovali o tom, že menej rozvinuté krajiny prichádzajú o ľudí z dôvodu emigrácie do viac rozvinutých krajín, budeme zohľadňovať všetky tieto elementy pri eh, nastavení nového vzorca výpočte toho nového vzorca. Nie som si potom istá, či ten konečný výsledok alebo či všetky tie prvky toho vzorca budú uplatňované na všetky členské štáty a či so všetkými bude zaobchádzané rovnako. Nie som si istá, či to nevychádza pre niektorých lepšie v porovnaní s ostatnými. Ďakujem. Ďakujem pekne. A za generálne Regio, pán Breska. A prosím, zodpovedajte na všetky otázky kolegyň a kolegov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj cieným poslancom za otázky. Najskôr sa chcem poďakovať Európskemu dvoru auditorov za správu. Podľa nás je veľmi užitočná, pretože veľmi jasne vysvetľuje, ako funguje metóda alokácie a my dúfame, že takýto príspevok pomôže aj v rokovaniach medzi radou a parlamentom, pretože teraz dúfam, všetci budú chápať, čo komisia navrhla. Z nášho pohľadu ide o jasný a transparentný návrh. Už ste spomínali, pani predsednička, niektoré prvky. Nemali by sme zabúdať, že komisia navrhla rozpočet, ktorý je 10 nižší na obdobie po roku 2020 v porovnaní so súčasným rozpočtom. To evidentne znamená, že budeme musieť pristúpiť k istým kráteniam. Keď sa ale pozrieme na to, čo sme sa snažili dosiahnuť, tak myslím, že sme boli úspešní. Poprvé tým, že sme sústredili tie prostriedky na tie eh, najchudobnejšie regióny a členské štáty, lebo zo správy vidíte, že tri štvrtiny celkového rozpočtu pre koheziu smerujú do najchudobnejších regiónov a najchudobnejších členských štátov tam by tie e, zdroje mali smerovať a tam aj pôjdu v zmysle nášho návrhu. Takisto sme sa pokúsili, a to bol náš druhý cieľ, e, zabezpečiť spravodlivé e, rozdelenie medzi členské štáty, kde zohľadníme ich mieru rozvoja a keď si porovnáte intenzitu pomoci, tak vidíte, že je to prispôsobené členským štátom v závislosti od ich miery prosperity a výšky zamestnanosti a teraz v neposlednom rade, tu sa dostávam k niektorým vašim otázkam, snažili sme sa zmierniť tie straty, lebo v skutku máme viaceré členské štáty, ktoré by mali dostať menej peniazy v porovnaní so súčasným stavom. Dôvod je veľmi jednoduchý, pretože tie členské štáty zaznamenali veľmi pozitívny ekonomický vývoj napriek hospodárskej kríze. A to samozrejme znamená, že budú dostávať menej podpory do budúcnosti v porovnaní so súčasným stavom. Rád by som pripomenul, že tú našu bezpečnostnú sieť považujeme za pomerne štedrú, lebo je to minus 24% v porovnaní so súčasnou alokáciou ako maximálna miera redukcie. To je naozaj podstatná, podstatné zníženie, ale 2014-2020 tam sme mali až 25% to zníženie, čiže boli niektoré členské štáty, ktoré prišli takmer o polovicu v období 13-17, respektíve 17-20, takže oveľa štedrejšie sme nastavili tú bezpečnostnú sieť na súčasné obdobie. E, teraz niektoré otázky poslancov. Prečo zníženie vo koheznom fonde? Spravodajca už spomenul niektoré dôvody, prečo sme to navrhli. Poprvé budeme investovať do infraštruktúry dopravy e, s kohezným fondom a fondom pre regionálny rozvoj. Od 2007 až do konca tohto programovacieho obdobia viac ako miliarda eur pôjde do dopravnej infraštruktúry a už v tejto chvíli vieme, že máme nový nástroj, ktorý je k dispozícii a síce e, nástroj Prepájame Európu alebo Connecting Europe Facility. Pokiaľ ide o koheznú politiku, do budúcnosti by sme sa mali viac sústrediť na inovácie, zručnosti a menší dôraz na dopravnú infraštruktúru. Každopádne to vôbec neznamená, že nebudeme financovať dopravnú infraštruktúru do budúcnosti, ale chceme nastaviť e, to zameranie ináč. Pokiaľ ide o zelené ukazovatele e, emisie CO2 a znižovanie dopadov klímy, 4% tieto dva ukazovatele spoločne e, majú, pokiaľ ide o ten, ten, ten mix tých ukazovateľov väčšina vychádza z HDP, z HND. Prečo sme tam ale zahrnuli tieto nové ukazovatele? Poprvé z toho dôvodu, že prvkedy Európsky sociálny fond do budúcnosti integrácia migrantov bude novou prioritou, ktorú sme v minulosti nefinancovali. A táto nová priorita sa odráža v tomto novom kritérii počet migrantov, ktorí vstúpili do EÚ. To isté platí aj pokiaľ ide o Fond regionálneho rozvoja, kde chceme podporiť e, prechod k čistým energiám z pohľadu nízkouhlíkového hospodárstva. Opäť nová výzva pre tieto dva fondy a chceme, aby to bolo zohľadnené, ale pomerne marginálnym spôsobom, ako som povedal, v rámci našej metódy alebo spôsobu alokovania. Tak mi dovolíte ešte jednu, dve dodatočné poznámky po tom, čo sme zohľadnili administratívne kapacity e, členských štátov, pokiaľ ide o čerpanie týchto fondov, do istej miery sme to spravili, pretože to je jeden z najdôležitejších prvkov v rámci našej metódy alokovania e, v tom kontexte tzv. stropovania a ten, e, to stropovanie sme znížili zo súčasných 2,5% niekde medzi 2,3 1,5% do tohto rozpetia. To je tu zohľadnené Domnievame sa, že e, našou misiou, našim cieľom je podporiť tie členské štáty, ktoré sa trápia e, s čerpaním a implementáciou e, fondov a preto nechceme tie fondy krátiť tam, kde nie sú tak dobre rozvinuté administratívne kapacity. A možno len jedna otázka na záver údaje, áno, sme používali priemery z 2014-2016, teraz máme k dispozícii údaje z roku 2017, výsledky zverejnené Eurostatom, ale komisia sa ešte nerozhodla, či e, pristúpi k aktualizácii svojho návrhu k viatočnému finančnému rámcu. Neviem vám teda povedať, či návrh bude aktualizovaný alebo nie. To bude súčasťou širšej diskusie, ktorá siaha nad rámec politiky súdržnosti, lebo to ovplyvňuje celý rozpočet EU a nie len politiku kohezie. Toľko mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Pani Ivanova, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať aj váženým poslankyňam a poslancom za cenné otázky a pripomienky. Ja len e, pripomeniem ešte raz, že toto je e, tzv. rapid case review, teda rýchle preskúmanie prípadu. To má pozitíva a negatíva. Pozitívom je, že to bolo vytvorené za asi 2,5 mesiaca, čo je veľmi krátky čas na takéto preskúmanie prípadov. Boli sme schopní toto preskúmanie poskytnúť e, včas. E, a táto negatívum je teda, ak môžem to takto povedať, je e, to, že tu vlastne nevieme poskytnúť závery a odporúčania ako v obvyklej osobitnej správe. Čiže nenájdete tú časť hodnotenie, assessment. Niektoré veci, alebo teda niektoré otázky, ktoré sa týkali posudzovania alebo hodnotenia, zatiaľ žiaľ ne, nemôžu byť zodpovedané. Lebo ako hovorím, toto je len preskúmanie faktov, E, rešerš e, verejne dostupných informácií, čiže ide o zlúčenie informácií z rôznych e, strojov, ako povedal spravodajca pán Pirinsky. Cieľom je prezentovať tieto údaje zrozumiteľným spôsobom, užívateľsky priateľským spôsobom. Ale osobne by som možno mohla sa podeliť o také možno osobné závery alebo osobné hodnotenie, lebo ak sa pozriem na tento komplikovaný proces a zohľadním skutočnosť, ako spravodajca povedal, že ide o prvý prípad toho, kedy komisia zverejňuje takú, takéto informácie spolu s návrhom CPR, tak e, si myslím, že to je pozitívne. Je to pozitívny krok smerom k vyššej transparentnosti voči zainteresovaným, voči tým, ktorí rozhodujú ale ten proces stále je veľmi zložitý a možno ešte zložitejší, než niektorí z vás eh, naznačujú, pretože sa tu zavádzajú nové kritéria a ten eh, vzorec bude ešte zložitejší. Pre mňa osobne bolo výzvou to prezentovať za 15 minút tak, aby to bolo aspoň trocha zrozumiteľné a mnohí z nás sme sa dozvedeli niečo nové eh, pri snahe pochopiť tento proces. A ak mám odpovedať na to, čo sa pýtala pani Maletič ohľadom koeficientov, tak e, komisia samozrejme asi je najkvalifikovanejšia odpovedať na túto otázku, ale ja môžem povedať, že mali, nemali by sme tento proces skúmať len z pohľadu zmeny jedného indikátora alebo jedného elementu kritérií, ktorým je ktorým sú tie koeficienty. My sme veľmi komplikovane počítali e, tento vzorec pre rôzne regióny, čiže ak ten koeficient sa znížil pre nejaký typ regiónu, tak došlo k zvýšeniu iných kritérií. Teda došlo k zvýšeniu alokácie VRDF SF+, došlo k zvýšeniu tých, e, tých, tých e, spodných prahov, teda záchytných sietí, došlo k zníženiu alebo takto zníženie koeficientov pri tých najmenej rozvinutých regiónov tak eh, viedlo k posunom oproti eh, regiónom v prechode a tým najrozvinutejším. Čiže ťažko povedať, aký účinok to, či ono zvýšenie, zníženie presne bude mať. To je to komplikovanejšie. Ja, ak by ste sa ma pýtali, by som povedala, že nejaká revolučná zmena sa nedie, došlo k nejakému 10-percentnému celkovému zníženiu, ale tie zmeny nie sú až také signifikantné. A z hľadiska politických rokovaní, myslím, nemám veľmi čo dodať, keďže Pán Von e, sám povedal, že toto ani nebolo súčasťou toho nášho preskúmovania. A mal to dve časti, tá, tá, tá prvotná alokácia, tie e, korekcie a môžete sa pozrieť v poznámke počero 19 v našom dokumente. E, upozorňujeme na prílohu 7 CPR na obdobie 2014-2020 a tá, táto príloha obsahuje všetky tie dodatočné alokácie v členských štátoch za toto obdobie, ale v súčasnej fáze ten proces ešte prebieha a nemôžeme k tomuto povedať zásadne viac, než čo je v dokumente. Nevieme jednoducho to osvetliť ešte viac. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nikto z nás ešte nevie, ako to dopadne s Brexitom. Ešte predtým, ako dám slovo pánu Pirinskému, dám slovo pani Kadenbach, aj keď eh, má zranenú nohu, predsa len medzi nás prišla. To si ceníme. Pani Kadenbach, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som eh, chcel v prvom rade samozrejme poďakovať tak DG Regio, ako aj DG, teda pardon, myslím, pán Von, spomenul niekoľko vecí, ktoré podporujem, takže aj to, ale chcel by som sa sústrediť na tú medzeru v prosperite, alebo ten pojem vôbec nejakej prosperity gap, teda medzery v prosperite. Pani predsednička, mňa samého veľmi zaujíma to, že ak sa pozrieme na prvý príklad, strana 15. toto bol príklad fiktívneho regiónu, kde tam tá medzera v prosperite 10 tisíc eur medzi prízmom osoby žijúcej v takejto regióne a priemerom v EÚ. A tento región má 3,5 e, milióna obyvateľov, tak teoretická čiastka na to, aby sme uzavreli túto medzeru v prosperite, je 245 miliárd eur len na toto, na to, pre tento región. A teda konečná alokácia, keď sa využijú všetky tie koeficienty a tak ďalej, tak e, je um, 3,5 miliardy. A ja som veľmi... Alebo teda ja... Čiže ja, ja keď e, sa pozriem na to číslo tých 245 miliard, to je tá medzera v prosperite, tak e, uvažujem nad tým, keď toto všetko absolvujeme, je cieľom súdržnosti zníženie rozdielu medzi chudobnými a bohatými? A tu si myslím, že v budúcnosti bude treba zvážiť také kroky, e, ktoré budú vysvetľovať, ako kohezia súdrží s in, e, súvisí s Invest EU a ako integrovať všetky ostatné nástroje, ktoré sa budú v novom období uplatňovať. A ja som presvedčený, že e, dvor auditorov bude určite zvažovať audit týchto procesov a v konečnom dôsledku mapa, ktorú budeme skúmať, nebude obsahovať taký veľký rozdiel medzi východom a západom, pretože teraz tam je jasný e, zlom medzi týmito dvomi časťami Európskej únie. Nesmieme zabúdať, že v priebehu 20 rokov sú tie rozdiely v Balhobite stále iba znížené na polovicu. Teda ten prísľub, že by to prebehlo rýchlo, bol nesprávny ale predsa len podľa mňa tá predložená metodika jasne dokazuje, že je to spravodlivé a že to prebieha férovo. V každom prípade my nechceme tu na novo otvárať rokovania o týchto fondoch. Tí, ktorí to musia vykonať, teda lídry členských štátov majú neľahkú úlohu pred sebou. Týmto sme sa dostali na záver tohto bodu. Týmto ďakujeme Dvoru auditorov aj komisii. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Aj to je zrychlená analýza, krátka analýza otázky RAL, teda ide o otázku kapacity členských štátov e, implementovať prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Je to e, správa dvora auditorov. E, tu nám približí pani Turtelbom za dvora auditorov, nech sa páči. A za nás je spravodajcom Pasala Franka. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, vážená <clears throat> pani predsedníčka, vážené poslankyne, poslanci. A s radosťou môžem odprezentovať naše rýchle preskúmanie nesplatených záväzkov, ktoré bolo dnes e, zverejnené. Toto preskúmanie obsahuje údaje do roku 2017 je založené na informáciách, ktoré dvor auditorov zverejnil už vo svojej výročnej správe alebo osobitných správ. My sme skúmali relevantné dokumenty, ktoré vypracovala komisia a ostatné orgány a tiež sme sa stretli s komisiou. Takže čo je RAL? To sú všetky záväzky, nesplatené záväzky v priebehu rokov, ktoré zatiaľ neboli splatené, respektíve do roku 2017, alebo boli zrušené. A väčšina z nich predstavuje budúce finančné záväzky európskeho rozpočtu. E, tu je jednoducho inherentný posun medzi začiatkom a koncom, e, teda splatnosť, začiatkom, koncom programu a splatnosťou. To, to môže trvať niekoľko rokov, ale keďže záväzky sú vytvárané každý rok, môžu zostať nesplatené niekoľko rokov, kým tie projekty sú implementované. V priebehu tohto obdobia predstavujú RAL, ktoré sa zvyšujú so záväzkami a znižujú s um, platbami a znižujú a redukciou záväzkov. Čiže ja by, ja by som chcel prezentovať, aký vplyv toto má, aké sú rizika a zároveň by som chcel analyzovať, čo členské štáty môžu robiť a ako tento problém vlastne v budúcnosti riešiť. Ako môžete vidieť tu, toto, toto je graf, ktorý ukazuje vývoj RAL od roku 2017. Pardon, do roku 2017. A nás trápi najviac to, že, že RAL sa zvýšili v troch ohľadoch. V prvom rade došlo k nárastu kumulatívnej čiastky, ako vidno na tej modrej e, čiare. E, zvýšenie ERA bolo postupné v priebehu dekády a v uplynulých rokoch sme e, zaznamenali zrýchlené narastanie zo zhruba 140 miliard v 2007 na 217 miliard na konci, pardon, 270 miliard na, na konci roku 2017, to je obrovské zvýšenie. Jediný krát, keď sa, keď sa tieto um, nesplatené výdavky znížili, tam boli technické dôvody, to bolo v roku 2014. A celkovo došlo k, um, k zvýšeniu um, rozpočt, rozpočtových prostriedkov. RAL uh, v roku 2010 predstavovali len relatívne malé percento v roku 2010, ale už 23% v roku 2017. A e, po tretie došlo k zvýšeniu rokov záväzkov, kde e, to trvalo viac ako jeden rok. RAL záväzky, ktoré trvali viac ako jeden rok, sa tiež zvýšili z 2,5, pardon, 2,4 roka na v roku 2010 na 2,7 rokov v roku 2017. My sme identifikovali pomerne výrazný nárast e, na troch úrovniach. Tento trend pravdepodobne bude pokračovať aj v budúcnosti. Ako vidíte, tá e, bodkovaná čiara e, modrá, tá je, toto je predpoveď komisie e, na roky 2020 až 2023. V um, na, nasledujúcom liste vidíte RL na jednotlivé kapitoly viacročného finančného rámca. Tu vidno v kapitole 1b, to sú fondy ESI. Toto prispievalo GRAL najväčšou mierou 60%, kapitola 2 to sú záväzky, ktoré trvajú viac ako jeden rok. To trvalo toto predstavuje 14 RAL a hoci zaujímavým aspektom tejto našej témy je toto rozdelené na, jedno, na jednotlivé kapitoly, Ja by som chcela teraz e, približiť, ako sa RAL vyvíja od roku 2000, alebo teda od 2000 rokov. Tu vidíte vývoj RAL na jednotlivé, alebo teda podľa jednotlivých VFR. E, hovoríme o miliardách eur, to je tá kolma, os e, a vodorovná sú roky. Tu vidíme prekryv zhruba 7 rokov medzi MFF. Dva aspekty to spôsobujú v prvom rade v začiatkoch MFF. Mnoho platieb sa týka záväzkov z predchádzajúceho viacročného finančného rámca a kým záväzky sú splatené, tak e, záväzky nasledujúceho e, viacročného finančného rámca sa vytvárajú, čo to vedie k znižovaniu RL. A súčasné rozpočtové pravidlá umožňujú členským štátom viac času na míňanie financí, ktoré sú im alokované e, na N, N, N, N plus 3, zatiaľ čo v minulosti mali členské štáty len 2 roky na implementovanie financovania z e, MFF, čiže teraz majú 3 roky oproti tým dvom rokom minulosti. Keď sa pozrieme na um, fondy ESI e, a ich RAL podľa jednotlivého členského štátu, teda nesplatené záväzky na úrovni členských štátov. Tu vidíme, že tri členské štáty s najvyšší, najvyššími RAL v roku 2017 tiež mali najvyššie alokácie e, viazaných záväzkov v MFF. Polsko, Taliansko, Španielsko. Tieto tri štáty spolu predstavujú 45 per, 40 RAL 2017 v, v fondoch ESI. A na tomto obrázku vidíme, že ak členské štáty by implementovali programy rovnakou mierou, čerpali programy rovnakou mierou, tak je logické, že miera RAL je e, proporcionálna k celkovej miere ich záväzkov, ale rozpočtových prostriedkov, ale e, vznikajú tu rozdiely, keď sa pozeráme na e, mieru alebo rýchlosť financovania v členských štátoch. Tieto rozdiely vidno práve na tomto Eh, obrázku, v súčasnom MFF eh, členské štáty s najväčšou mierou absorpcie v roku 2017 boli Fínsko, eh, Rakúsko a Írsko, zatiaľ čo tie, ktoré mali najnižšiu mieru, boli, boli Taliansko, Chorvátsko a Španielsko, Malta, pardon, a, Španielsko. A aby sme to doplnili, tak by e, sme ešte prezentovali mieru e, zrušenia viazenosti podľa členských štátov. Toto je miera zrušenia viazenosti. Ako bolo povedané predtým, nie všetky nesplatené záväzky sú v konečnom dôsledku splatené. Niektoré, niektorým je zrušená, viaz, zrušená viazenosť z viacerých dôvodov. Napríklad, ak e, rozpočtové prostriedky pre, presiahli nejaké zmluvné podmienky alebo, alebo termíny, alebo ak celková čiastka vynaložená bola nižšia, než bola pôvodne, pôvodne prísľubená, tak tu E, Rumunsko, Rakúsko a Bulharsko boli členské štáty s najväčšou mierou e, zrušenia viazanosti a najnižšiu mieru mali Polsko, Maďarsko, Francúzsko. Celkovo musím povedať, že miera zrušených e, záväzkov je pomerne malá. V uplynulých 9 rokoch to bolo len 2,1 celkových záväzkov. Ale teraz k záverom možné riešenia rizika faktory. My sme zdôrazňovali už roku 2002, že, čo, že komisia zdôrazňovala by členské štáty sa stávali zodpovednejšie ale v roku 2019 po 17 rokoch stále tento problém je relevantný. V prvom rade prekryv dvoch e, viazočných finančných rámcov, po druhé dopad automatického pravidla e, zrušenia viazanosti a po tretie odložený štart programov. Nové, pož- e, nové požiadavky sú také, že fondy ESI, prispeli v súčasnom e, IFR k rekordnej úrovni RL. Podľa našich odhadov, ako aj e, predpovedí komisie, RL e, narastú ešte viac a v budúcnosti. A toto vedie k okamžitému riziku. Teda toto vytvára riziko pre rozpočet Európskej únie a to z následujúcich dôvodov Ehm, v prvom rade budú nedostatočné rozpočtové prostriedky v budúcich rokoch súčasného IFR. My už sme v, našom, v našej výročnej správe zdôraznili, že vysoká miera nesplatených záväzkov e, zvyšuje riziko nesplatených faktor z minulosti, podobne ako v roku 2013-2015, keďže e, môže e, signifikantne narásť počet záväzkov v posledných rokoch využívania súčasného IFR. Po druhé, nedostatočné platobné záväzky v nasledovnom IFR a expozícia rozpočtu e, kvôli nesplateným záväzkom, totiž Európska únia má určite dlhodobé e, záväzky, právne záväzky a záruky. Toto znamená, e, aké sú vlastne aké, aké, aké sú riešenia. RAL možno znížiť za, zmenou úrovni e, tých rozpočtových komponentov, teda záväzkov, pladeb a e, rozvezaných záväzkov, ďalej riešením faktorov týchto dôvodov nárastu a zvýšením finančnej disciplíny a zjednodušením pravidel pre vynakladanie rozpočtu, čerpanie rozpočtu. A teraz e, najväčšie, najväčšia výzva bude asi v tom, aby vyššie RIL sa nezačali premietať do nasledujúce obdobie, ale my sme nevedeli nájsť v tejto chvíli žiadny argument, E, alebo teda dôkaz o tom, či komisia podniká nejaké opatrenia. E, my môžeme len zopakovať to, čo sme povedali už predtým, že treba e, včas schváli, schváľovať viacročné finančné rámce a súvisiace viacročné programy. Ďalej treba zjednodušiť pravidla čerpania rozpočtu a nastaviť správnu rovnováhu medzi záväzkami a platbami. A my tu e, chceme najmä zabrániť takému efektu nabalovania sa snehovej gule. Ďakujem pekne. Obávam sa, že sa e, dopustíme tých istých chýb ako naposledy pán Salafranka. <clears throat> Sí, muy brevemente, señora presidenta. Veľmi stručne, pani predsednička. Ja som chcel povedať, že my e, máme pred sebou vynikajúcu správu, ktorú spracoval Dvor auditorov a je to správa, ktorá jasne poukazuje na vážnosť tohto problému a rozsah toho problému. Je to, mm, je to problém, ktorý, ja povedal by som, je to až problém, ktorý siaha do stratosféry. My sme e, na úrovni 275 miliard eur, to je dvor auditorov hovorí, že to je 25 celých e, záväzkov v, vo všetkých tých e, doterajších IFR. A toto je jasný e, dôkaz o tom, alebo teda tu sa ukazuje jasne, že kde sú zdroje tohto problému, dôvody tohto problému. Hovorí sa o tom, že sú tu, je to, je to obrovský rozdiel medzi záväzkami a platbami a ďalej obrovské sklzy v uhrádzaní projektov od chvíle, kedy sú im pridelené prostriedky. O tomto hovorila komisia. Ja, by som, ja si myslím, že toto je správa, ktorá ukazuje veľmi jasný príklad toho, že tieto veľké množstva e, vážne ovplyvňujú napríklad možnosť vynakladania štruktúrnych a, a tých investičných fondov. A ja si myslím, že ako hovorí dvor auditorov, je tu veľký posun medzi implementačnými obdobiami a E, toto zasahuje do našej schopnosti nastavovať legislatívne obdobia a sú tu určité automatické pravidlá, ktoré toto spôsobujú, tieto sklzy a posuny, ktoré my pozorujeme už e, mnoho viacročných finančných rámcov. Pretože ak sa pozrieme na to, čo sa deje od roku 2002, tak my kontinuálne e, posúvame nejakú vlnu ako pekne vysvetľuje dvor auditorov, toto môže mať naozaj nebezpečné um, dôsledky pre účtovníctvo Európskej únie. Mne sa zdá, že je dôležité, aby sme zvážili to, že keď budeme nové záväzky e, vlastne schvalovať e, v rozpočte vlastne, keď budeme robiť e, keď budeme schvalovať rozpočet za rok 2018 pre teda prostriedkov, tak musíme pamätať aj na, na RAL. A ja nechcem spochybňovať to, čo, dvor, to, čo dvora, dvor auditorov hovorí o všetkých týchto hrozbách pre rozpočet únie. Toto sú obrovské množstva, ale toto môže zablokovať likviditu e, našich platieb a, a týmto sa zhorší evidentne finančná pozícia Európskej únie a mne sa zdá, že je absolútne prioritné, aby sme zohľadnili pri schvalovaní viacročného finančného rámca, pani predsednička, to, aby sme znižovali dosť, veľmi výrazne tieto nesplatené záväzky. Z hľadiska zachovania čistoty účtovníctva. E, dvor auditorov hovorí o možných riešeniach, ja o tom nechcem zbytočne hovoriť, lebo som vyčerpal svoj čas, ale chcem poďakovať dvoru auditorov, pretože si myslím, že tá správa veľmi jasne hovorí o vážnosti tohto problému, o dôvodoch, ako aj navrhuje, hovorí aj o rizikách, ako aj o možných riešeniach. Ďakujem. Pani Gardia Zabal. Rubial, ďakujem veľmi pekne. Ja som požiadala o slovo preto, aby som sa vyjadrila k situácii RAL nesplatených záväzkov a tiež k návrhom, e, ktoré dvor auditorov vo svojej správe prináša. V prvom rade určitá otázka v roku 2014 zníženie RAL, teda hovorí dvor auditorov, bolo z technických dôvodov, ja s tým nesúhlasím. Ak došlo k zníženiu RAL v roku 2014, tak to bolo z politického rozhodnutia, alebo z dôvodu politického rozhodnutia. My sme mali rozpočet na rok 2015, ktorý bol zablokovaný práve e, preto, aby sme zaviazali členské štáty e, vložiť viac e, prostriedkov a tam išlo o 25 miliard tom e, čase, ktoré sme mali e, nesplatené, v nesplatených faktúrach. No a toto sme potrebovali vyriešiť. Mali sme tedy veľmi dobrého spravodajcu, to hej. Tato, môžeme blokeľo. V roku 2014, áno, ja som zablokovala a v roku 2015, aby sa to pomohlo na rok 2014. Ale ako som povedala, k RAL. RAL e, v princípe, teda znižovanie RAL je politický cieľ a Mňa, ja mám niekedy obavy z toho, ako sa využije táto situácia tých narastajúcich RL, nesplatených záväzkov. Toto nie je problém sám o sebe. Um, ja, ja si myslím, že toto treba vnímať um, v, v podobe tých dôvodov, ktoré vedú k zvyšovaniu RL, lebo zjavne, keď sa rozbehnú programy, uh, ktoré sú povedzme možno menej kvalitné, toto určite ovplyvňuje RAL, keď jednoducho dochádza k neuhradeniu preto, lebo si to nezaslúhuje úhradu a potom sú tu e, záväzky, kde jednoducho sa nečerpá, lebo není dosť kapacity na čerpanie, tam takisto vznikajú RAL. Čiže my tu musíme napríklad uvažovať o zvyšovaní schopnosti absorbovať tie prostriedky, ale problémom RAL e, je aj to, že nemáme e, prostriedky. Čiže je tu potom rozdiel medzi záväzkami a platbami, a ja tým pádom nemôžem súhlasiť s niektorými závermi tejto štúdie. E, teda celková správa vyhovuje, ale niektoré závery jednoducho nie som schopná e, akceptovať. My, ak chceme znižovať areál, tak budeme musieť byť o mnoho prísnejšie, neviem, po tie, <laughs> s tými decommitments, teda so zrušenými viazanými platbami a tiež musíme znižovať záväzky. A e, mi, toto, toto mi príde ako veľmi vážny politický problém, hnať sa do vyšších hral. A problémom je, že za A niektoré krajiny nemajú celkom dobrú schopnosť absorbovať platby a tu politicky um, záver je, že by sme mali znižiť maximálne R, RAL uh, a prihľadnúť na to, aby sme zvyšovali túto schopnosť absorbovať. Pretože ak jediným technickým spôsobom na zníženie RL je to, aby v priebehu niekoľko rokov e, naše platby boli vyššie ako záväzky, tak to je jednoducho jasný signál. My, ak znížime záväzky, e, tak e, vieme veľmi dobre, že rada to bude vnímať a automaticky zniží aj platby. A zase, zase sa nám stane to isté, že nebudeme znižovať ten RAL. Jediný spôsob, ako znižiť RAL, je zvýšiť platby na niekoľko rokov, aby sme dokázali eliminovať tento rozdiel medzi záväzkami a platbami. Pán predseda Artui, ja by som rád uvítal tieto vynikajúce obe správy Dvora auditorov. Tá prvá nám umožňuje získať prehľad o kritériách, ktoré sa zohľadňujú pri rozdeľovaní prostriedkov v rámci koheznej politiky. Vlastne sme to ako keby vypustili z čiernej skrinky. Myslím, že bude veľmi zložité viesť rokovania na úrovni lídrov členských štátov, ako teda zastaviť tú blokáciu. Teda trošku jasnejšie v tom máme, ale to neznamená, že my dokážeme ovplyvniť nejako toto rozdeľovanie. Rozhodne to nebude jednoduché pre komisiu, aby predkladala návrhy v tomto smere v snahe odôvodniť časť, ktorá bude predelená tej ktorej krajine. Teda rozhodne je to však významný pokrok. Čo sa týka RAL, to je naozaj obrovský skok vpred. Ak by sme boli prijali viacročný finančný rámec už teraz, tak, e, že všetko 21. januáru 2021 by sa spustilo. Neviem, ako by sme sa dokázali vysporiadať s platbami. Naozaj je tam veľký posun Ja, keď som pôsobil na miestnej úrovni ako miestny aktér, e, som to pocitil. Každý jeden e, vlastne zastupuje svoje záujmy. Ja som bol zastupcom miestneho regiónu, tam sme sa angažovali v sociálnej oblasti. A jedného dňa prefekt nám povedal, veď predsa to nie je prípustné, vy nečerpáte prostriedky zo sociálneho fondu. Ja som teda umožnil Francúzsku, aby Francúzsko mohlo tiež čerpať svoje prostriedky zo sociálneho fondu. Na to, aby sme získali dotáciu vo výške 50%, museli som byť naložiť výdavky, ktoré by som inak nemusel byť naložiť. Teda, keď tieto prostriedky spôsobujú, že Európa vlastne je a aktivačný faktor v verejných výdavkoch, to je dosť paradoxné, pretože je treba si zniesť svoju časť spolufinancovania. Teda kladiem si otázku, či v konečnom dôsledku toho nerobíme až priveľa v istom zmysle, pretože je síce dobré dostávať prostriedky z Európskej únie, ale nefinancuje sa to na 100% iba v niekoľkých prípadoch, ale vo všeobecnosti, to nefinancuje na 100% všetky náklady. A jedna z brzd, podľa mňa, v tejto oblasti je, e, že operátori sa musia zadlžiť na to, aby mohli čerpať prostriedky z európskej úrovne. Možno niektoré štáty majú ťažkosti s využívaním týchto prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, majú problém tieto fondy čerpať práve preto, že Európa nefinancuje v plnej miere výdavky v súvisiace s daným projektom. Teda e, tento výrazný krok e, vlastne e, spočíva v tom, že chápeme, v čom nefungujú tieto RAL a chápeme, v čom sú ťažkosti členských štátov čerpať fondy z Európskej únie. Myslím teda, že je e, treba prestať navrávať si, že sa všetko musí využiť. Je tu totiž riziko, že budeme aktivizovať výdavky, ktoré neboli nevyhnutné. Každý si teda nesie svoju časť, ale nebol by som rád, keby Európska únia spôsobila vynakladanie verejných prostriedkov. Práve naopak, je treba to e, šetriť tam, kde to nie je nevyhnutné. Je to v podstate ako istý druh špekulácie. Teda budeme musieť e, túto bublinu prasknúť a budeme musieť prehodnotiť prostriedky, ktoré sa dávajú k dispozícii členským štátom. Ďakujeme pekne, pán Fernández. Ďakujem. Záväzky sa musia dodržiavať. A keď sa záväzky stanú platbami, tak členské štáty musia byť dispozícii a musia za ne, eh, musia teda tieto výdavky uhradiť. To je podľa mňa úplne zjavné. Okrem toho, ak si stanovíme pravidlo N plus 2 alebo N plus 3, budeme mať eh, tieto neuhradené výdavky. Nechápem, prečo eh, je tu to prekvapenie, že máme tieto neuhradené výdavky. Je to predsa úplne bežné, ak máme pravidlo M plus 2 alebo M plus 3. To znamená, že vždy zostanú tieto neuhradené výdavky. výdavky. A vieme, že viacročný finančný rámec pre koheznú politiku, ak sa uplatní pravidlo N plus 2 alebo N plus 3, tak eh, to neskončí v roku 2020, ale v 2023. Možno niektoré členské štáty, dokonca je ich mnoho, vedia, že budeme mať mnoho faktúr, ktoré prídu v roku 2020-2021 a možno nebudú pocitovať nutnosť prijať dohodu k viacročnému finančnému rámcu. To je tá perverzná skutočnosť, keď potrebujeme čoraz viac peniazy na to, aby sme zaplatili záväzky z minulosti, tak vlastne máme pocit, že chceme skôr oneskoriť výkon nových programov a potom nové programy je zna politika, tá nová, sa to vlastne nespustí v roku 2021, ale spustí sa to v roku 2023. A potom tí, ktorým sa nepáči kohezná politika, povedia, no len sa pozrite, aké je tu omeškanie, e, nedokážu to všetko plniť. A toto všetko teda navzájom súvisí. Dalo by sa to samozrejme vyriešiť, ak by to, čo bolo sformulované ako záväzok, ak by, ak by sa to uhradilo. A tie krajiny, ktoré nie sú schopné to uhradiť, pretože majú oneskorené plnenie, musia si uvedomiť, že to budú musieť uhradiť v budúcnosti. Tie záväzky, ktoré boli už prijaté. To sa týka teda kvality projektov. Členské štáty, ktoré neplnia záväzky tak, ako by mali, v oblasti eh, kohezných fondov je pravda, že tam to plnenie nie je dostatočné, ale väčšina štátov plní pravidlo, eh, teda pravidlo M plus 3. V každom prípade mal by sa vyvinúť tlak. Každý jeden štát by si mal povedať, eh, ktorý projekt ma stojí všetky prostriedky, tam môže dôjsť k strate kvality projektov. Samozrejme, tomu sa snažíme vyhnúť, pretože je treba snažiť sa o efektívnosť a tiež o konkrétne výsledky v každom projekte. Ďakujeme pekne. Pán Tur- pani Bome, vo vašej tabulke na stránke neviem už, kde to presne bolo, je to veľmi pekne farebne znázornené, vidíme tam vývoj RAL podľa jednotlivých bezročných finančných rámcov vidíme, dajme tomu to, čo je modrým, že by sa to malo zostaviť v roku 2000 a v skutočnosti v 7. roku ešte stále je to v modrom. To isté platí aj pre viacročný finančných rámec na roky 2020-2027. Aj tu oranžová prekračuje hranicu stanoveného roka. To znamená, že to pravidlo N plus 3 sa nedodržiava. Máme projekty aj do konca z roku 94, ktoré ešte nie sú ukončené. Áno, 94. Budeme musieť pokračovať v angličtine. Tlmočenie sa ukončí o 12.30. Pán Orel z DG pre rozpočet, nech sa páči. Thank you, uh, Mrs. Gressler. And uh, let me start by thanking, first of all, uh, Mevrouw Turtelboom and her team